Buon pomeriggio. Se prendiamo posto potremmo iniziare i lavori della, della Commissione. dobre eh, ráno a môžeme začať eh, dobre popoludne môžeme začať s prácou nášho výboru. Navrhujem, aby sme spoločne schválili programom dnešného rokovania, aby sme začali program teda schvalovaním návrhu, ktorý máte pred sebou. Len máme jednu úpravu a síce, že chceme odsunúť štúdiu a prerokovanie bodu o európskom azylovom systéme na neskôr. Ak nemáme žiadne výhrady alebo námietky, tak program považujeme za schválený v tomto znení a s touto úpravou. Ďalej, oznámenia predsedu, druhý bod programu. Nemám nejaké špecifické poznámky, ktoré by som vám chcel povedať, ale chcem vám iba oznámiť, že konferencia predsedov politických skupín požiadala náš výbor, aby zorganizoval mimoriadne stretnutie s komisárkou Redingovou a komisárkou Malström, aby sme prediskutovali reakciu komisie na rezolúciu Európskeho parlamentu, ktorá bola schválená v pléne e, tento mesiac. A Zároveň sme mali aj stretnutie koordinátorov v Štrasburgu, ktoré sa venovalo tejto téme. No a práve preto by som chcela, aby ste si poznačovali v svojich kalendároch, že toto stretnutie sa uskutoční v stredu 29. septembra a to od 4. hodiny. Vážení kolegovia, chcem vás chcem navrhnúť, aby sme schválili odporúčanie koordinátorov a schválili následujúcich spravodajcov pána Mela pre európsky výskum a v návrhu pre e, sezónne práce pán Moraes interný presun e, medzárodných spoločností v rámci Európy to je pán Jakolíny potom Sofie de Welt a takisto popoludní, popoludní a ten ďalší deň ráno budeme mať vypočutie k téme boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí. Pani Klejs požiadala o slovo. Pán Klejs, nech sa páči. Vážený pán predseda, práve ste hovorili o stretnutí koordinátorov ktoré sa konalo v stredu minulý týždeň v Štrasburgu, a to za prítomnosti komisárov, komisáriek Malstromovej a Redingovej. A bolo povedané, že sme pripravili ďalšie neskoršie stretnutie. Teraz by som si chcel vypočuť, prečo predchádzajúce dve stretnutia, ktoré sa konali aj v stredu, prečo tam bolo ešte ďalšie stretnutie, ktoré sa konalo v Štrasburgu a ktoré bolo s koordinátormi. Za normálnych okolností to nie je účelom stretnutia koordinátorov a to nie je na základe rokovacieho programu, teda e, na základe vnútorného režimu parlamentu. E, e, koordinátori by sa mali stretávať len preto, aby riešili procedurálne otázky a predelovali správy jednotlivým politickým skupinám. Pokiaľ je mne známe, tak tento, toto stretnutie sa nezaoberalo ani jednou z týchto úloh, takže to bolo vysoko politické stretnutie a práve preto nerozumiem tomu, prečo neboli pozvaní všetci členovia tohoto výboru a špecificky hovorím aj e, o nezradených poslancoch, ktorým nebol e, povolený vstup na toto stretnutie. Je to neakceptovateľné podľa môjho názoru, aby sa takéto praktiky naďalej tolerovali. Čo sa ďalej týka otázky, e, ro, otázky Rómov, to je naozaj pomerne zložitá a komplexná otázka a bolo rozhodnuté predsed, predsedami skupín, že to bude práve výbor LIBE, ktorý sa bude zaoberať touto témou. A to je práve to, čo sa stane od 4. hodiny v stredu. A to práve z tých dôvodov, ktoré už boli vytýčené. budeme hovoriť o tejto téme a budeme o tom hovoriť vtedy, keď sa bude konať stretnutie koordinátorov zajtra ráno. V každom prípade by som ale chcel prejsť teraz ďalej na bod číslo 3 na programe. A budeme hovoriť o otázkach dohody medzi Európskou úniou a Gruzinskou o readmisii osôb. A dovolte mi dať slovo pani pánovi pani Grisbeck, ktorá sa k tomu vyjadrí. Takže pani spravodajkyňa bude mať priestor preto, aby mohla zareagovať na rokovanie rady a komisie, zároveň na kroky, ktoré podnikla rada a komisie. Takže pani Grisbeck, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Ďakujem za slovo. Ak súhlasíte, tak spoločne predstavím dva body, ktoré sa týkajú readmisie osôb bez opravnenia na pobyt a taktiež návrh dohody o uľahčovaní vydávania víz. Tieto dva dokumenty, ktoré predkladám na vaše schválenie a aj vám odporúčam ich schválenie, idú e, ruka v ruke. Je tu dohoda z minulého týždňa, e, readmisná dohoda s Pakistanom. E, tam môžu byť isté výhrady, ale v tomto prípade ide o e, spoluprácu a partnerstvo medzi EÚ a Gruzínskom. A je to úplne jasné. Takže stručne po konflikte v auguste 2008 bola mimoriad, bol mimoriadný summit EÚ e v septembri 2008. Rozhodlo sa o posilnení spolupráce a potúžení vzťahov medzi EÚ a Gruzínskom, hlavne prostredníctvom uľahčenia e, vydávania víz. E, ide o zjednodušenie teda postupu na získanie víz. Takáto dohoda však je uzavretá až po uzavretí dohody o readmisii. V roku 2008 rada dala komisii mandát na vyjednanie takejto dohody o readmisii, takže už sme mali e, návrh dokumentu, ktorý dostali gruzinské úrady vo februári 2009, potom prvé kolo, kolo e, rokovaní V novembri 2009 bol podpísaný potom dokument v Bruseli obidvoma stranami. Chcem teda pripomenúť to, čo je vlastne jasné, že Spojené kráľovstvo a Írsko e, sú taktiež zmluvnou stranou. Čo je v tejto dohode? ide samozrejme o úplnú reciprocitu, čo sa týka readmisie a týka sa to tak e, štátnych príslušníkov, ako aj príslušníkov tretích krajín. A táto povinnosť o readmisii sa týka aj tých, ktorí sa vzdali svojej štátnej príslušnosti alebo ktorí jej boli zbavení bez toho, aby mali e, štátnu príslušnosť nejakej inej krajiny. A týka sa to samozrejme aj e, rodinných príslušníkov bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Sú tam stanovené podmienky na readmisiu, e, samozrejme musí byť žiadosť o readmisiu, readmisiu informácie, potrebné lehoty, podmienky transferu, dopravy, tranzitu a tak ďalej. Všetko, čo sa týka vlastne administratívy a je tu taktiež vytvorený, vytvorený miešaný výbor pre readmisiu. Ešte chcem pripomenúť, tak ako to bolo zdôraznené minulý týždeň v Štrásburgu, že zatiaľ, čo sa týka readmisných dohôd, nemáme žiadne hodnotenie čo sa týka ich uplatňovania a samozrejme v rámci týchto dvoch dohôd chceme jednoznačne dosiahnuť hodnotenie ich uplatňovania, aspoň tých, ktoré už sú v platnosti. V týchto dvoch dokumentoch taktiež zdôrazňujeme vôľu e, plne samozrejme e, rešpektovať ľudské práva v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach a taktiež e, v súlade s medzinárodnými nástrojmi, ktoré sa týkajú tejto právnej oblasti. Jednu vec tu chcem zdôrazniť v porovnaní s minulotýžňovou rozpravou. Minulý týždeň ešte to zopakujem. Išlo o prvú readmisnú dohodu v rámci Lisabonskej zmluvy. My teraz máme väčšiu zodpovednosť, tak právne ako aj politicky. My sme teraz spolu zákonodárcom a teda aby som to odlišila od minulotýžňovej dohody. Ehm, tieto dve dohody sa týkajú krajiny, ktorá podpísala Ženevský dohovor a aj Európsky dohovor o ľudských právach. To je, teda poskytuje už vyšší stupeň záruk v porovnaní s Pakistanom. A ešte niečo k druhej dohode. Tá sa týka zjednodušenia vydávania víz pre všetkých žiadateľov o víza sa navrhuje, aby rozhodnutie o vydaní alebo nie víz by malo byť eh, prijaté eh, z, v, za 10 dní alebo za 30 dní, ak je potrebné ešte ďalšie prehodnotenie žiadosti. V prípade naliehavosti by to hm, dokonca mohli byť iba dva pracovné dni alebo ešte menej. Potom eh, čo sa týka poplatkov, tu je to 35 eur pre gruzinčanov a tak ďalej. E, pripomínajú sa tu administratívne požiadavky. A je to všetko jasne zakotvené v tejto druhej dohode o zjednodušení vydávania víz. A to je významný krok Gruzinska smerom k európskej integrácii. Ešte na záver, potom dám slovo komisii a kolegom. Táto dohoda spadá do všeobecného rácii eh, s východnými eh, partnermi Južného Kaukaska a okrem vôli, vôle prehlbiť spoluprácu ide aj o vonkajšiu hranicu EÚ a teda cieľom je aj zvýšiť e, bezpečnosť, stabilitu a spoluprácu medzi EÚ a Gruzínskom a stanoviť jasný právny rámec a nastoliť úplnú e, reciprocitu, vzájomnosť. Takže toľko k týmto dvom dohodám, pán predseda. Ďakujem pekne pani kolegyni Grisbeck. Tomu sa chce vyjadriť eh, pani Fažon, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za... Najprv by sa rada zachvalila poročevalky za... V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajkyni za obidva dokumenty, ktoré pripravila a chcem vyjadriť svoju podporu. Myslím si, že je veľmi dôležité povedať, že EÚ otvára svoje brány pre tie tretie krajiny, ako sú Gruzinsko, keď splňajú podmienky. V minulom roku sme takto urobili v prípade Čiernej hory Macedónska, Srbska, a tento rok sme začali s Bosnou Hercegovinou, a Albánskom. Uľahčenie vízového styku je veľmi dôležitý krok, ktorého konečným cieľom je úplné odstránenie vízovej povinnosti. A tak obyvatelia týchto krajín môžu jednoduchšie cestovať, platí to najmä pre študentov, a väčšina skupín, ktorých sa to týka, má uľahčenie, pretože nemusia platiť už 60 eur, len 35 eur. A to pomôže najmä mladým osobám, študentom a novinárom, aby mohli cestovať do Európy. A my na druhej strane dokážeme takto zlepšiť našu kultúrnu spoluprácu s Gruzinskom. Chcem ešte povedať niečo k uľahčeniu vízového styku. A síce, že je veľmi dôležité, aby sa to realizovalo v praxi. Minulý rok sa ukázalo pri balkánskych krajinách, že toto uľahčenie vízového styku sa neodrazilo na každodennej praxi, takže je veľmi dôležité, aby sa takéto dohody premietli aj do reálneho života. A je dôležité, aby štát splnil všetky kritéria, ktoré si to vyžaduje. Taktiež sa mi zdá dôležité, že je potrebné realizovať informačnú kampaň, aby občania vedeli, čo to znamená, aby nedošlo k nedorozumeniam, pretože tu nejde o nejakú neobmedzenú vôľu občanov. To nie je pravda. Existujú určité obmedzenia, ktoré treba v každom prípade dodržať. Je veľmi dôležité, aby sme čo najrychlejšie, keď sú štáty pripravené, odstraňovali takéto prekážky. A tento proces by mal zostať technickým procesom a všetko, čo má politický aspekt alebo sú politické otázky, sa má riešiť v inom rámci. Je dôležité, aby EÚ s tými krajinami v Európe, ktoré sú pri jej hraniciach, boli čo najskôr vtiahnuté do diania EÚ, aby sme mohli sprostredkovať naše základné hodnoty najmä mladým ľuďom v týchto štátoch. Chcem sa ešte raz poďakovať spravodajkyni a podporiť ju. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Lízek. Pán Lízek. Ďakujem pekne, pán predseda. Vzhľadom na to, že pani Griesbeck v tejto vynikajúcej správe aj predrednička vlastne už e, predostreli všetky argumenty, ktoré podporujú e, túto dohodu, tak len poviem, že 15. septembra sa o tejto téme hovorilo na výbore AFET a moje dva dve stanoviska boli e, podporené bez nejakej zmeny alebo doplnenia. Takže podporujeme všetky argumenty e, dvoch e, kolegyň a podporujeme aj uzavretie týchto dvoch dôhod medzi EÚ a Gruzinskom. A ešte možno jeden argument doplním za posledné 4 mesiace som mal príležitosť byť dvakrát v Gruzinsku eh, v rámci delegácie výboru AFED aj eh, v rámci podvýboru SED. Takže vidíme, že sa zlepšuje ľudskoprávna situácia v Gruzínsku a to bez ohľadu od toho, akej sme eh, politickej príslušnosti alebo národnosti. Prvá návšteva sa týkala e, pozorovania volieb a tu sme videli, že Gruzinsko naozaj uplatňuje všetky e, zásady právneho štátu. E, bolo prítomných veľa pozorovateľov a všetko prebehalo hladko. Je to veľmi dôležité, pretože v minulosti boli isté výhrady vo vzťahu k ku Gruzínsku a treba taktiež zdôrazniť eh, veľké úspechy prezidenta a vlády Gruzínska v boji proti korupcii. Táto krajina bez ohľadu na niektoré externé problémy, o ktorých teraz nebudeme hovoriť, eh, musím povedať, že Gruzínsko sa vyvíja správnym smerom a EU, tým, že podpíše tieto dve dohody, vlastne e, dá najevo, že plne podporuje toto úsilie. Ja e, som za ako e, autor týchto dvoch e, stanovisk. Ďakujem pekne a slovo dostáva pani Izabela Rás. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za tieto správy. To vlastne sa uberá tým istým smerom ako e, to, čo si myslí komisia. Výsledok e, rokovaní je uspokojivý. Chceme čo najrychlejšiu implementáciu týchto dvoch dohôd a dúfame, že postup e, bude napredovať rýchlo, tak ako vy aj my si totiž to myslíme, že užšia spolupráca a intenzívnejšie vzťahy medzi EÚ a Gruzínskom by bolo v prospech ľudí aj e, čo sa týka boja proti nelegálnemu pristahovalectvu. Ja dám e, slovo ešte kolegom z komisie, aby mohli podrobnejšie predstaviť obsah tejto dohody. Ale zareagujem ešte na e, jednu pripomienku. E, môžem vás ubezpečiť o tom, že nie všetci študenti sú oslobodení od platenia poplatku za víza, ale všetci tí, ktorí sa zúčastňujú na školskom výlete, výlete alebo tí, ktorí majú menej ako 10 rokov, áno. E, takže toto je v tejto dohode o zjednodušení vydávania víz. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Teraz za komisiu pani Dafne Gono. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni za vynikajúcu správu. Na komisii sme naozaj radi, že máme podporu Európskeho parlamentu prípade týchto dohôd, ktoré boli e, vyjednané v dobre známej atmosfére. E, po udalostiach z augusta 2008 komisia e, spravila maximum na to, aby pretavila do činov to, čo sa povedalo na mimoriadnom samite pre Gruzínsko. Takže v konštruktívnom duchu sme vyjednali rýchlo tieto dve dohody. A, a výsledok naozaj odzrkadluje politickú vôľu komisie posunúť sa rýchlo vpred a e, čo najskôr aj implementovať tieto dve dohody. Nebudem pripomínať politický kontext. Už sa to tu spomenulo, teda e, veľa vážení poslanci to spomenuli. Čo sa týka zjednodušenia vydávania víz, zareagujem, zareagujem na niekoľko pripomienok pani e, Fajone. Táto dohoda zohľadňuje nielen pozitívnu skúsenosť, ktoré boli e, e, ktoré sa týkajú Ruska, Ukrajiny, Moldavska, ale aj Západného Balkánu a naviac je tu aj e, nový vízový kódex alebo prepracovaná verzia a sú tam teda dodatočné ustanovenia. No a mm, treba to mať na pamäti, hlavne článok 48, kde sa hovorí o posilnení e, spolupráci v rámci Schengenu aj miestnej spolupráce. Treba naďalej harmonizovať podmienky vydávania víz a komisia v záujme ďalšieho e, zjednodušenia vydávania víz chce e, vypracovať tak ako pre Západný Balkán usmernenia, ktoré budú hovoriť o implementácii dohody. No a potom ešte Eh, osvedčené postupy z minulosti. Eh, budú spustené aj informačné kampane na to, aby eh, gruzínsky občania lepšie chápali to, čo sa vyjednalo v rámci zjednodušeného vydávania víz. No a všetko, čo sa týka celkového prístupu tu sledujeme rovnaký postup ako v predchádzajúcich rokoch, takže vyjednať a uzavrieť dohodu súbežne s uzavretím dohody readmisnej. V prípade Gruzínska však sme trošku pozmenili eh, podmienky. Spojené kráľovstvo a Írsko aby sa teda mohli tieto dve krajiny zapojiť, tak sme e, stanovili skorší e, termín. Ale pokiaľ ide o implementáciu týchto dvoch dohôd, tak tá bude úplne e, súbežná, prebiehať v rovnakom čase. A ešte zareagujem na žiadosť spravodajky, niečo sa týka hodnotenia, implementácie. Vedzte, že komisia chce do konca roka predložiť celkové hodnotenie uplatňovania všetkých readmisných dohôd, ktoré boli podpísané, uzavreté doteraz. Ďakujem veľmi pekne. A slovo má kolega Brons Kesori. Ďakujem pekne pán predseda, za slovo. Čo sa týka dohody o readmisii, chcem sa spýtať, prečo je nevyhnutné, aby štát ako Gruzinsko v tomto prípade e, mal súhlasiť s tým, aby sa im navracali ich vlastní štátni príslušníci. E, chápem, že dokážu, že máme problémy pri akceptácii e, obyvateľov a občanov tretich krajín, ktoré mohli nelegálne cez Gruzinsko cestovať, ale mal som pocit, že takéto osoby mali byť zaslané do tretich krajín a nie do Gruzinska cez ktoré len cestovali. A ďalšia otázka, uľahčenie vízového režimu. Tento proces má do veľkej miery, nemá do veľkej miery nič spoločné s povolením na pobyt. Ale ako náhle tieto osoby boli vpustené e, do Európskej únie, tak majú niekoľko vážnych e, zábran, ako hľadať e, vlastne de facto, z čatu de facto imigrantov, hoci oficiálne imigrantami nebudú ich eh, otázny štatút ich eh, vlastne robí zraniteľnými voči zneužívaniu eh, v tých najhorších možných formách. Mám istý pocit, že takéto uľahčenie vízového režimu vo všeobecnosti pre celý rad krajín v konečnom dôsledku vedie k tomu, že v podstate vytvárame akési kvázi členské štáty v Európskej únii. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A slovo má opäť pani Grisbeck. Ďakujem pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať kolegom za ich e, súhlas a povzbudenie. E, poďakujem sa aj Rade a komisii za upresnenia a, a potvrdenia, čo sa týka hodnotenia, pretože podľa mňa je to veľmi dôležité na to, aby sme mohli vytvoriť e, postup, ktorý bude jasne právne zadefinovaný, ale bude aj e, splňať e, naše ciele tu v EÚ. A to možno, že ubezpečí aj kolega, kolegu Bronza. Myslím teda, že e, veľká väčšina z nás čaká na hodnotenie nie len čo sa týka týchto dvoch dohôd e, s Gruzínskom, ale aj vo vzťahu s tými všeobecnými ustanoveniami, ktorými sa riadíme. Nemyslím si, že by boli ešte nejaké ďalšie otázky. Čo sa týka študentov, tak odpoveď už odznela. Takže myslím, že musíme mať na jednej strane reciprocitu a, a teda súbežne e, uzavrieť tieto dve dohody, tak e, vlastne e, ukážeme príklad, čo sa týka fungovania týchto dvoch dohôd. Takže ja myslím, že by bolo lepšie, aby sme sa skôr venovali tomuto, alebo že by sme mali začať skôr touto krajinou a nie Pakistanom a to by bolo symbolickejšie a politické účinnejšie a bolo by to aj lepšie pre imič EÚ. No a teda som naďalej k dispozícii kolegom, ak by mali ešte nejaké pripomienky týmto dvom správam. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem spravodajkyni. Máme niekoľko oznamení ktoré sa týka lehota na pozmeňovacie návrhy. 6. október o 12. na poludnie. A taktiež je dôležité pamätať na to, že v takýchto situáciách sa akceptujú len tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú procesu postupu. 25. alebo 6. oktobra budeme hlasovať o správe a malo by to byť v pléne v novembri. Teraz pani Kevres. Signora prego. Uh, <laughs> Prepačte, troška to tu bolo nejaké zamotané. Ospravedlňujem sa, že meškám. Prišla som len teraz, lebo sa zmenil program. Mám otázky k readmisným dohodám s Gruzinskom, ako aj o uľahčení vízového styku. K readmisii by som chcela vedieť, že či viete, komisia, členovia rady, nakoľko ľudí to bude mať potenciálne dosah v EÚ a či aj vieme, z akého dôvodu prišli, napríklad či prišli preto, aby žiadali o azyl a podobne. A taktiež by som chcela vedieť, že či vieme, že keď niekoho pošleme do e, južnej časti Osecka v Kaukasku, tak ako viete, ide o región, kde je trest smrti a ja si myslím, že je to dôležité na posúdenie, keď sa bavíme o readmisii. Aj Európsky výbor pre zabranenie mučenia zlého zaobchádzania zistil veľmi zlé zaobchádzanie s väzňami v širokej miere E, zistil, že podmienky zaistených ľudí sú veľmi zlé, že je veľký problém s násilím voči ženám v Gruzínsku. Potom je tu bezpre, beztrestnosť a podobne. Takže tu nie je tá ideálna situácia, kde by sme chceli posielať ľudí späť v rámci readmisie. Neviem, že či komisia má niečo k tomuto na vyjadrenie. A pokiaľ ide o víza, tak tú otázku musím ešte zatiaľ nájsť a pravdepodobne sa budem uchádzať o slovo neskôr. Ospravedlňujem sa. Tieto pripomienky, ktoré tu zazneli, možno dať do určitej poznámky a postúpiť potom sekretariátu, tak aby sa mohli potom poskytnúť odpovede vzhľadom na to, že sme už teraz skončili tento bod, navrhujem, aby sme prešli k bodu 5 dnešného programu a to sú minimálne štandardy pre konania v členských štátoch pre udelenie priznania a odňatie medzinárodnej ochrany. A teraz by som dal slovo pani Guillaume, ktorá uvedie tento materiál, tento pracovný materiál o e, jednej z dôležitých náročných otázok balíčka o azyle. Už e, Tieňovi a komisia mali mnoho otázok. A došlo k určitému posunu. Takže chcem sa teraz spýtať spravodajkyni, či by nemohla uviesť túto problematiku a taktiež nám povedať ten harmonogram ďalšieho vývoja. Myslím si, že rada tu nie je, takže komisia je ten správny orgán, kto poskytne informácie. Pani Gio. Ďakujem pekne. Pracovný dokument, ktorý som vám mm, predstavila, uvádza hlavné zmeny ktoré e, vyplývajú prepracovania smernice o postupoch z roku 2010. Je to dlhý dokument, ale e, nie je vyčerpávajúci. Skôr ide o to poskytnúť politické hodnotenie pozmenených ustanovení a to s cieľom podnetiť rozpravu na našom výbore a pripraviť e, prípadné pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Pred prezentáciou usmernení najskôr opíšem kontext, aby e, ste mohli lepšie pochopiť môj prístup. Uh, Napriek eh, harmonizačným ustanoveniam eh, v oblasti azylu v posledných desiat, desiatich rokoch sú veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými krajinami, čo sa týka žiadateľov o azyl, čo sa týka e, samotných e, postupov alebo rozhodnutí. E, niektoré čísla sú dosť výrečné. percento pozitívnych rozhodnutí v roku 2009 v prvej inštancii to ide od 65% po minus 1% to. A e, toto vlastne e, sa týka aj príslušníkov jednej, členskej, e, jednej krajiny. Druhé číslo, samotné azylové konania, lehota na odvolanie sa proti e, negatívnemu stanovisku e, v prvej inštancii, to ide od 30 dní po 2 dní. Je tu aj správa o, o vykonávaní tejto smernici, ale aj štúdie e, agentúry pre, e, pra, pre ľudské práva a e, rôznych iných organizácií taktiež hovoria o rozdieloch medzi jednotlivými e, krajinami. Je tu pojem bezpečnej krajiny, bezpečnej tretej krajiny, potom taktiež účinné opravné opatrenia a tak ďalej. Zdá sa, že to vôbec nie je v súlade s harmonizovaným azylovým konaním, čo je vlastne cieľom v EÚ. A podkopáva to aj hlavné dublinské kritérium a síce, že je tu porovnateľnosť azylových postupov v členských krajinách. Výsledok teda je jasný. Treba situáciu vylepšiť a dopracovať sa k spoločnému systému e, prepracovať e, takúto smernicu o postupoch je úplne e, nevyhnutné, aby bol spravodlivý postup a e, lepšie procedurálne záruky. Mm, komisia si stanovila veľmi ambiciózny plán tá predchádzajúca minimalistická smernica neumožnila dostatočnú harmonizáciu a dokonca e, ani neochránila tie osoby, ktoré boli predmetom e, stíhania. Takže ja dúfam, že komisia to tentokrát e, dokáže teda zlepšiť aj e, roz, kvalitu rozhodnutí a zabezpečiť spravodlivé a porovnateľné postupy v EÚ. Ide o to posilniť e, harmonizáciu týchto systémov v jednotlivých členských krajinách. To spada do nového politického a právneho rámca. Totižto e, je v platnosti Lisabonská zmluva a e, je tu myšlienka minimálnych, už ne minimálnych noriem, ale spoločných noriem. Ja chcem teda ešte pripomenúť hlavnú, eh, hlavné myšlienky, napríklad eh, zlepšenie konaní v prvej inštancii, je to tak v záujme členských krajín ako aj žiadateľov. Kvalitné rozhodnutia už v prvej inštancii to umožní príslušným orgánom eh, príjmať solidné, zdôvodnené rozhodnutia a teda zmenšiť aj riziko ich anulácie v odvolaní potom sú tu e, taktiež, je tu cieľ e, znížiť e, nesprávne žiadosti a tak ďalej. Nechcem zachádzať do prílišných podrobností, len poviem niečo k môjmu postupu. Ja som sa snažila čo najviac obmedziť počet výnimiek alebo odchyliek a teda mať tú väčšiu presnosť, hlavne čo sa týka niektorých e, procedurálnych pojmov. A tak, ako som už povedala e, min- e, pred chvíľou, doteraz to malo za následok veľké rozdiely v jednotlivých členských krajinách a taktiež rôznu úroveň procedurálnych záruk, dokonca nedostatočných vo viacerých prípadoch. Takže toľko, vážení kolegovia tak ako vy aj ja budem venovať veľkú pozornosť názoru e, tieňových spravodajcov. Ako ste povedali, pán predseda, veľmi často sme sa stretávali a boli veľmi aktívni a odhodlaní. A ja budem taktiež venovať veľkú pozornosť názorom komisie a rady a určite im položím aj niekoľko e, otázok, pretože sa šepka niečo o prepracovaní tohto dokumentu, alebo sa môžem spýtať aj na to, v akom štádiu sú rozpravy na rade, e, pretože podľa toho, čo vieme, tak je to veľmi zložité. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pani Guillaume a teraz pani Flotra. Ďakujem pekne. Ako povedala spravodajkyňa Sylvie Guillaume, viackrát sme sa stretli a hovorili bod po bode o jednotlivých článkoch tohto návrhu. Ja musím povedať, že som naozaj spokojná s pracovným dokumentom, ktorý je dnes na stole. Možno ešte nie je úplný, ale jasne naznačuje aké sú ešte nejasnosti alebo čierne diery v oblasti žiadosti o azyl. Sú veľké rozdiely medzi krajinami a je ešte veľa e, otázok, e, neplnoleté osoby, e, pohraničné zóny, a veľmi často sa to rieši opatreniami ad hoc, alebo jednoducho žiadosti sú zamietnuté, potom sú tu ešte zrýchlené e, konania, ktoré sú však veľmi často kritizované. Ja som viackrát e, počula komisára pre ľudské práva Rady Európy, ktorý e, kritizuje e, možné e, zneužívania takéhoto zrýchleného konania v tomto pracovnom dokumente sa hovorí o potrebe mať spoločné európske normy a mm, mm, základné pravidlo by bolo následovné. Ktokoľvek, kdekoľvek by eh, mohol eh, požiadať o ochranu, malo by to byť spolahlivé, eh, mal by to byť spolahlivý postup, ale to predpokladá niekoľko zmien, ako napríklad poskytnutie právnej pomoci v akomkoľvek štádiu, potom mm, preklad, e, tlmočenie do jazyka, ktorému dotyčný rozumie, potom mm, odvolanie, ktoré nespochybňuje zásadu e, nenavracania a taktiež e, mať vždy žiadosti riešené iba príslušnými orgánmi, čo nie je vždy tak e, v Európe, pretože viaceré administratívne orgány si privlastňujú e, možnosť rozhodovať a niekedy to má dramatické dopady pre žiadateľov. Takže mňa naozaj teší tá práca, ktorá bola doteraz odvedená. E, Blahoželám spravodajkyni a plne podporujem jej návrhy a teda jej e, úmysel, ktorý je e, jasne ozrkadlený v tomto pracovnom dokumente. Je to e, nevyhnutná zložka spoločného azylového systému v Európe a taktiež je bezpodmienečné, aby sa rada pustila do prepracovania tejto smernice. Ak nie, tak by naozaj bolo veľmi nesprávne hovoriť o spoločnom azylovom európskom systéme. Bolo by to úplne, úplne klamlivé. Toto prepracovanie teda musí byť súčasťou e, balíka, ktorý má za cieľ e, mať spolahlivý e, azylový európsky systém. Ide o to, aby sme všetkým osobám mohli zaručiť výsledok a naozaj toto prepracovanie e, tentokrát e, nemôžeme zlyhať, nemôžeme to rozkuskovať na e, viacero balíkov. Ďakujem veľmi pekne, pani Monika Olmajer. Ďakujem, pán predseda, milí kolegovia a kolegyne. V prvom rade sa chcem poďakovať kolegyne Guillaume za to, že nám pripravila pracovný materiál, v ktorom znázorne zobrazuje svoje ťažiska, ťažiskové oblasti a e, vyjadruje sa k procesu podľa smernice. Myslím si, že v zásade sa zhodneme na tom, že chceme minimálne normy, najmä keď si predstavím žiadateľa o azyl, ktorý by musel mať možnosť dohovoriť sa cez tlmočníka. Na tom sa, myslím, zhodneme. Ale tu, sú tu aj otázky, ktoré si vyžadujú individuálny prístup a to sa týka najmä pomoci bezplatnej právnej, bez, otázky bezplatnej právnej pomoci. Tam je otázka výkladu veľmi dôležitá. V Rakúsku máme takýto druh právnej pomoci v zmysle poradenstva úradom. A ja som sa v Rusku za Oberal, ja som sa v Rakúsku zaoberala touto problematikou. Máme dva pilotné projekty, ale nevieme ešte výsledky e, natoľko, aby sme to považovali za adekvátne. Potom som skúmala situáciu v Anglicku. La Anglicko odmieta zo zásady bezplatnú právnu pomoc, lebo výsledky neboli také pozitívne, ako by sa nám snažila komisia naznačiť. Ja považujem základnú právnu pomoc, orientáciu za veľmi dôležitú, aby žiadateľ vedel, aké má možnosti, alebo aby prípadne urobil niečo, čo zaradí do inej kategórie a e, to znamená, že v tejto otázke určite treba mať právnu pomoc, ale ak by to znamenalo, že každý dostane bezplatného advokáta, cez 5 inštitúcií, cez 5 stupňov, tak si myslím, že je to mimoriadne finančne náročné pre štáty a preto problematické. Z tohto dôvodu to považujem za tému, o ktorej treba diskutovať a to diskutovať diferencovane, aby sme zistili, či už v prvom kroku administratívneho konania musíme dať nevyhnutne bezplatnú právnu pomoc. To považujem za problematické. Samozrejme, pri súdnom procese je úplne jasné, že žiadateľ o azyl to nezvládne sám a že potrebuje právnu pomoc pred súdom. To myslím každý z nás akceptuje a chápe. Potom ďalej mám ešte otázky k tejto smernici o konaní a tie sú otázky, ktoré sa týkajú zneužívania. E, kolegyňa Florej ma určite napadne, že všade vidím zneužívanie, ale nie je to tak. Ale my vieme, aká je situácia v týchto cieľových krajinách a chcem, aby sme konali dôsledne a preto je dôležité dobre konanie a vítam ho aj v mene EPP. Ale vieme, že existuje zneužívanie v oblasti azylového práva a úrady by mali mať možnosť čeliť takémuto zneužívaniu. Preto vítam, že sa zohľadňujú osobitné potreby uchádzačov o azyl a to najmä otázky týkajúce sa maloletých, ako aj osôb s osobitnými zdravotnými problémami. Toto všetko vítam, že sa to tu rieši na úrovni hodnej e, úcty človeka k človeku a podobne. Problémy sú tam, keď musíme odpovedať na také otázky, čo spravíme na otázky takého typu, že čo s tými, ktorí obchodujú s ľuďmi, ktorí sa zmocnia, povedzme mladistvých, ktorí nutia rodiny platiť veľké peniaze a nakoniec sa dostane najhorším spôsobom takýto maloletý k nám a do smrti sa nespamätajú vôbec z toho utrpenia, čo zažili po ceste, ak k nám vôbec niekedy dorazia. Takže ako budeme reagovať na takéto metódy. A chcem povedať, že musíme dbať na to, aby právne úpravy, ktoré my mienime dobre, nezneužili potom takéto bandy pašerákov na to, aby mohli realizovať svoj najhnusnejší obchod a nezneužívali maloletých, aby maloletí mali dobrý prístup už v začiatku k otázkam vzdelávania a podobne. To všetko považujem za správne a je dobré, ak sa deti učia. Myslíme si, že je to dôležité, je to jedno, kde to je. Či už zostanú u nás v EÚ, alebo sa vrátia domov, učiť sa je vždy dobre, deťom to nikdy neškodí. Ďalším problematickým bodom je e, návrh komisie, ktorý umožňuje pri úniku do ilegality to, že sa konanie neukončí, ale to, že aj keď človek takto zmizne do ilegality, konanie prebieha v plnej miere a úrady sa nedokážu brániť voči takýmto zmiznutiam. A v tom návrhu komisie a tie ustanovenia, ktoré by sa mohli použiť na takéto riešenie, sú návrhy, ktoré nie sú dobré, hovoria právnici. E, ak komisia si myslí, že nie je správne, že sa ľudia stiahnu do ilegality, tak potom treba dať úradom, orgánom nástroje na to, aby mohli v takej situácii konať. Potom tu máme tému zrychleného konania, tam som kritická. Potom tu vidíme povinnosti spolukonania v tejto smernici a vidíme, že toto všetko ešte nie je dostatočne sformulované. Napríklad je tu otázka záruky v tej ktorej krajine a potom je dôležité, aby pri takejto záruke táto osoba uviedla aspoň svoje meno a niekoľko ďalších informácií, aby bolo jasné, prečo žiada o azyl v EÚ. Ak osoba takto nespolupracuje, tak u nás sa môže teraz použiť zrýchlené konanie, ale ja to považujem za nesprávne. To je dobré, že komisia obmedzuje konanie na dobu 6 mesiacov, ale skúsenosti sú také, že keď si predstavíme všetky tie prekážky, ktoré môžu vzniknúť počas konania, ma naozaj zaujíma, ako dosiahneme dodržanie týchto 6 mesiacov pretože štáty budú venovať viac energie tomu, aby tvrdili, prečo nedodržia týchto 6 mesiacov, namiesto toho, aby to naozaj mohli za 6 mesiacov spraviť. Takže vieme, že sa tu dajú vytvárať prekážky v konaní a podobne. A preto si myslím, že tu treba ešte o tomto diskutovať, diferencovanie diskutovať. Ja som za rýchle konanie, ale úrady potom musia mať možnosť, aby ho realizovali zrýchlenie a síce, aby sa to naviazalo na povinnosť spoluúčinnosti uchádzača o azyl. Pretože samozrejme ja chápem, že v prípade traumy je treba aj lekárskú pomoc, pomoc e, azylantovi, uchádzačovi o azyl, aby sa dokázal vyjadriť. To je správne, to je potrebné, ale nemalo by to byť ako fungovať ako prekážka odsunu. Takže EPP je za to, aby sme vytvorili ochranu pre skutočne prenasledovaných ale som aj za to, aby sme vytvorili celkové lepší postup, ako máme teraz, aby sa umožnil ľahší prístup na naše územie, pretože mnohí ľudia sa dostanú k nám len pomocou pašerákov. A takisto by sme mali vytvoriť lepšiu možnosť ochrany, možno už aj mimo územia EÚ. Je to len veľmi obmedzené, sú to pilotné veci, pokusné veci a ja som za to, aby tí ľudia, ktorí musia utiecť, aby našli miesto, kde môžu podať svoju žiadosť aj mimo územia EÚ, aby sa k nám potom naozaj dostali, keď sú prenasledovaní. A aby sme mohli pomôcť aj tým, ktorí by chceli snáď lepšie žiť, čo všetci chápeme, ale vieme, že celý svet nedokáže EÚ zachrániť, ale mohli by sme dať aspoň ľuďom možnosť sa informovať skôr, než sa dostanú do rúk pašerákom osôb a ľudí a aby sa vrátili domov zdravia celí. E, minulý týždeň som počula že napríklad e, e, tieto pašerácké bandy minulý týždeň vysadili v pušti ľudí, od ktorých inkasovali veľké množstvo peňazí, ale nedopravili ich nikde, ale len do pušte. Takže ďakujem veľmi pekne za túto správu, za, tieto, za túto snahu, ale ako som povedala, je tu potreba ešte ďalšieho objasnenia, vysvetlenia. Vidím tu mnoho možných prekážok konania najmä v súvislosti s tou novou lehotou 6 mesiacov. Vidím tu veľkú potrebu hovoriť o tom, ako sa dá zabrániť zneužívaniu a ako by sa dala problematika zneužívania lepšie riešiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a teraz pán Bronz. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Rád by som vedel, aká je tá proporcia, aký je ten podiel azylantov, ktorí prichádzajú priamo do Európskej únie e, z krajiny, z ktorej utekajú, a to práve z dôvodu údajného prenasledovania. A aká proporcia, aký podiel prechádza bezpečnými krajinami tento formát e, môže byť, alebo teda istá časť môže byť naozaj úprimný žiadateľa o azyl, ale aj tí, ktorí prešli cez, e, cez e, bezpečné krajiny, boli skutočne úprimnými žiadateľmi o azyl, ako náhle prejdú cez bezpečnú krajinu, tak ak už nie sú autentickí, ale stávajú sa neautentickými alebo ilegálnymi ekonomickými migrantami. Ak by sme s takýmito ľuďmi mali zaobchádzať ako s migrantami, takýmto spôsobom inzultujeme tých, ktorí naozaj skutočne hľadajú azyl a utekajú pred prenasledovaním. A to nie len v tej krajine, krajine, do ktorej sa, v ktorej sa ocitnú alebo v ktorej skončia. Ďakujem veľmi pekne a slovo má pani Web. Nech sa páči. Veľmi pekne za slovo, pán predseda. V prvom rade. V prvom rade by som chcela poprosiť za ospravedlnenie za svoju kolegyňu Nadiu Hadže, ktorá, ktorá bohužiaľ e, nemohla sa zúčastniť tohoto stretnutia a má túto tému na starosti za skupinu ALDE. Dovolte mi povedať, aká je naša pozícia za skupinu ALDE k tejto téme a k tomuto pracovnému dokumentu čo sa týka tohoto balíčka, azylového balíčka, o ktorom v súčasnosti diskutujeme. V prvom rade chcem poďakovať pani Guillaume za predstavenie tohoto dokumentu a zároveň aj za prácu, ktorú vykonala na tomto pracovnom dokumente. Naša skupina si myslí, že by sme mali mať spoločnú pozíciu voči celému azylovému balíčku. A hoci niektoré z týchto prvkov e, budú naozaj e, schvalované v odlišných obdobiach a v odlišných časových horizontov. Napriek tomu by sme mali mať spoločný plán, v rámci ktorého budeme pristupovať k celému balíčku. Hoci samozrejme veľmi dobre vieme, že jeho uplatňovanie a jeho implementácia e, nie je až taká vítaná na úrovni rady. Ale odhľadnúc od ideológie, ktorú máme tu v parlamente, alebo od toho, ako sa k tomu stavíme v parlamente, mali by sme tu mať kritickú masu kolegov v parlamente, ktorí sa chcú dopracovať tejto spoločnej pozícii. Čo sa ďalej týka tohoto pracovného dokumentu, ktorý predstavila kolegyňa Guillaume, chcela by som vám povedať, že vítame tie otázky, ktoré predložila najmä vo vzťahu k tým odlišným témam, ktorému širokému portfóliu tém, na ktoré naďalej treba zodpovedať. E, my si myslíme, že je, že je naozaj normálne, aby tie minimálne štandardy, hovorím naozaj o minimálnych štandardoch, ktoré musia odkazovať na celú, celý rád rôznych prostredí a celý rád rôznych situácií. E, napríklad, keď hovoríme o práve na bezplatnú právnu pomoc, alebo keď hovoríme o práve na prístup k odvolaciemu súdnemu konaniu, keď hovoríme o poskytovaní nutných prostriedkov a tak ďalej. To všetko sú témy, ktoré treba vyjasniť a o ktorých treba ďalej hovoriť. Rovnako to platí aj pre témy mladiství, ktorí sú bez doprovodu. A zároveň to platí aj o tzv. koncepte krajín pôvodu, bezpečných krajín pôvodu, bezpečných tranzitných krajín, bezpečných európskych krajín a tak ďalej. To všetko sú koncepty, s ktorými sa musíme oboznámiť a ktoré musia byť také, aby nedochádzalo k zmetku, najmä keď budeme hovoriť o implementácii tohto textu v praxi. Myslím si, že by sme naozaj nemali podceňovať túto tému ale na druhej strane, v tejto oblasti, ak Európsky parlament nebude napredovať veľmi rýchlo, e, ak dokážeme predstaviť tento text e, rade, ak dokážeme zároveň presvedčiť radu, e, aby bola v súlade, aby, aby súhlasila s našimi návrhmi a aby zmeny, ktoré sa vykonajú, boli v súlade s touto našou politikou, nedokážeme vytvoriť spoločnú dohodu na európskej úrovni a budeme vedieť, že v konečnom dôsledku členské štáty budú robiť to, čo chcú a myslím si, že my, a teda tí, ktorí e, túto tému e, sledujeme v Európskom parlamente, rozhodne nechceme, aby došlo k takéto situácii. E, myslím si, že sú tu rôzne záujmy, ktoré predstavujú jednotlivé členské štáty, pretože jednoducho nie všetky členské štáty sú v rovnakej miere postihnuté týmto problémom. To je jednoducho realita, ktorej, ktorú si musíme priznať a ktorú musíme pomenovať. Ale zároveň by sme mali pochopiť, že hovoríme o ľudských bytostiach. Hovoríme o ľuďoch, ako sme aj my, ktorí z viacerých rôznych dôvodov, či už ide o bezpečnosť, či už ide o strach o život, alebo o e, elementárne prežitie, prichádzajú k nám do Európy a práve preto je úplne bežné, že ich E, obavy a ich e, problémy musia byť vypočuté, najmä v tých krajinách, kde žiadajú azyl. A práve preto si myslím, že naozaj, naozaj by sme mali pracovať na tom, aby sme vytvorili e, správu, ktorá bude čo najrychlejšie hotová, a to teda zo strany pani Guillaume, a pevne verím, že sa nám podarí dodržať ten spoločný cieľ a síce, aby do roku 2012 sme dokázali tento balíček schváliť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Bosutil má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som začal tým, že zablahopriem e, nášmu kolegovi Angustinovi a e, na všetko najlepšie k narodeninám, ale kým som sa dostal k mikrofónu, zmizol. Pevne verím, že sa vráti a že mu budeme môcť zablahoželať. Nie je tu? Či? V každom prípade e, by som mu rád zaželal všetko najlepšie k narodeninám. Moje vystúpenie alebo teda v mojom vystúpení by som rád, eh, by som rád eh, podporil to, čo už povedala moja kolegyňa Monika Holmajer. Ja pochádzam z krajiny, ktorá je úplne odlišná od reality krajiny, odkiaľ pochádza Monika, ale napriek tomu zdieľam mnoho z tých bodov, ktoré spomenula. Dovolte mi začať tým, že eh, že tiež budem súhlasiť s tým, že by sme mali mať veľmi jednoznačnú legislatívu k tejto téme. A zároveň táto legislatíva by mala primárne pomáhať, pomáhať efektívnym spôsobom tak, aby sme dokázali odfiltrovať tie osoby, ktoré si zaslúžia medzárodnú ochranu od tých osôb, ktoré takúto ochranu nepotrebujú, respektíve si ju nezaslúžia pretože tu je rozdiel, ktorý musíme vedieť vytýčiť a práve preto je nevyhnutné, aby sme vedeli ten rozdiel pomenovať. A to práve v záujme tých, ktorí spadajú eh, pod kategóriu eh, tých, ktorí sa slúžia medzinárodnú ochranu. Ak to nespravíme, tak vytvoríme legislatívu, ktorá bude zbytočne komplikovaná a ktorá bude vytvárať priestor pre zneužívanie. A to bude to bude predovšetkým teda na účet a teda na škodu tých, ktorí skutočne a úprimne potrebujú ochranu keďže tie skutočné prípady, prípady sa stratia a budú rozptýlené v, v prívale z prípadov zneužívania systému. Ehm, zdieľam rovnako aj obavy, eh, Monikine obavy, ktoré sa týkajú napríklad otázky bezplatnej právnej pomoci, ale zároveň aj tém, ako je napríklad zrýchlená procedúra na hraniciach. To všetko sa stáva komplikovanejším, čoraz komplikovanejším a to práve vďaka tomuto návrhu. A dovolte mi to uzavrieť nasledujúcimi slovami. Je to naozaj dobré, ak my v tejto snemovni budeme pristupovať učebnicovo k tejto téme tak aby sme zvyšovali štandardy a zároveň, aby sme zavádzali väčšie množstvo práv. To je všetko správne a zároveň je veľmi dobré, že zvyšujeme ochranu práv. Kto by mohol byť proti tomu? Ale zároveň musíme byť opatrní, aby sme neboli odpojení, odpojení od reality, ktorá sa deje priamo v teréne je veľmi veľa členských štátov v Európskej únii. Ja pochádzam z jedného z nich, ale vidím, že aj náš kolega Stavros Lambrimidis eh, pochádza z Grécka. Je tu mnoho členských štátov v Európskej únii, ktoré čelia ťažkostiam, vážnym ťažkostiam. A to práve s tou legislatívou, ktorú tu máme dnes a to nemusíme ani hovoriť o novej legislatíve, ktorá v podstate e, zvyšuje tú náročnosť ešte vyššie. A teda našou prvou obavou by malo byť pomôcť týmto členským štátom, aby sa vysporiadali s týmito štandardami, ktoré tu máme. Už teraz je to bez, pre nich e, veľmi náročné. E, ponechali sme ich na túto tému osamelých, nepomáhame im a a teraz iba stále posúvame bránku ďalej a ďalej. A takýmto spôsobom sa to stáva takmer nemožným, aby e, tieto štandardy naplňali. Takže naozaj v tomto smere vyzývam kolegov, aby boli opatrní a zároveň nevyhnutné, aby sme sa aby sme sa zabránili tomu, že sa odpojíme od tej reality, ktorá sa, ktorá sa nachádza priamo v teréne. Áno, potrebujeme zákony, áno, potrebujeme naozaj dobré a vysoké štandardy, pretože, ako e, povedal kolega, my sa tu zaoberáme s ľudskými bytostiami. Ale v tomto smere musí byť práve realistický. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Rád by som e, tiež e, zaželal všetko najlepšie kolegovi Diazovi de Mero, takže všetko najlepšie v mene nášho výboru, to je na žerosť pana Buzutila. No a Augustín má dnes 80 rokov, ale naozaj stále vyzerá veľmi dobre. E, Slovo má pán pán Drstup, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pani e, Guillaume, aj tieňovým spravodajcom, všetkým vám chcem poďakovať za, e, za prácu a za konzultácie. Na druhej strane nie je mi úplne jasné, teda čo všetko, alebo nie je mi úplne jasné, e, ako tieto konzultácie prebiehali, pretože e, neviem, akým spôsobom máme vysvetliť my našim voličom, ako budeme vysvetľovať budúce, e, budúce e, praktiky a budúcu politiku v oblasti azylu. My sme rozhodne proti celoeurópskemu systému azylu. A rád by som to zdôvodnil niekoľkými bodmi. Komisia hovorí o subsidiarite, ale na druhej strane sa nezaoberá týmto problémom veľmi presvedčivým spôsobom. E, mám otázku na Margo toho, čo povedala komisia, a to sa týka reorganizácie smerom k väčšej konzistentnosti medzi jednotlivými európskymi azylovými systémami a zároveň hovoríme o zjednodušení a zosúladení eh, európskych systémov udelovania azylu a riešenia problémov v rámci prvej inštancie a za, ob, za zamedzenie zneužívania. Čo to znamená? Hovoríme o systéme, ktorý bude lepší pre azylantov, uchádzačov o azyl, alebo bude to systém, ktorý bude lepší pre eh, členské štáty, ktoré sú zaplavené hľadačmi bohatstva, alebo e, tu je druhá otázka, keď hovoríme o zosúľadovaní a zabraňovaní zneužívania. Ako to chceme dosiahnuť? Text takisto hovorí, že členské štáty by mali, e, mali schváliť pozitívne pozitívne e, kroky alebo pozitívne opatrenie, ale voči komu pozitívne? To je takisto dôležitá otázka. No a potom je tu aj otázka toho, že e, azylant vstupuje do krajiny a klame, zavádza E, potrebujeme veľmi dobre e, rozlišovať medzi klamaním s dobrým úmyslom a klamaním so zlým úmyslom. Ako to dokážeme rozlišiť? Ako dokážeme dokázať, že niekto e, klamal so zlým cieľom, alebo teda so zlou intenciou? Keď niekto klame, tak proste klame. Jednoducho to tak je. A na to treba tiež brať Toto tiež treba zobrať do úvahy. No a potom to bola otázka prípustnosti povedal by som, že na prvý pohľad to je niečo, e, s čím sa musí zaoberať miestny sudca. A nevidím, akým spôsobom dokážeme tieto inštrukcie e, poskytnúť a akým spôsobom to môže v praxi fungovať. No a po druhé, spôsob, akým sa mení terminológia Myslím si, že to je typické, najmä voči tomu, čo sa štandardne deje v tejto oblasti. Keď hovoríme o azylantoch, hovoríme o osobách, ktoré hľadajú medzinárodnú ochranu. A myslím si, že to je naozaj veľmi relevantné, pretože to poskytuje celkom iný obraz situácie. Pani Sipel, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem ešte poukázať na niekoľko základných bodov našich snách. Ja myslím, že je nevyhnutné, aby v celom konaní sme mali rovnaké normy a spoločné konanie pre celú EÚ. Rovnaké konanie v celej EÚ. Samozrejme, že situácia v jednotlivých členských štátoch je rozličná, ale to nehovorí o tom, že by sme mali mať rôzne normy. Nie, naopak, doplňujúco sa musíme snažiť o to, aby došlo k solidárnemu vyrovnaniu medzi členskými štátmi a táto snaha musí prekračovať vytvorenie len úradu pre azyl. Pokiaľ ide o 6 mesiacov, chcem jasne povedať, že to všetko samozrejme závisí aj od spolupráce utečencov s utečencami. Ale to, ako rýchlo dokážeme vec vyriešiť, súvisí aj s tým, aké množstvo pracovníkov máme k dispozícii a to nie len aké množstvo, ale akú kvalitu majú títo pracovníci, ako dokážu pracovať v rámci tohto konania a in, orientovať sa v prípadoch aj so zohľadnením individuálnych okolností. Keď hovoríme o spoločnej norme, neznamená to, že v prvom rade sa zaoberáme financiami. Nie. My ako EÚ sme vždy veľmi rýchlo pripravení robiť z témy ľudských práv tému všade na svete, ale potom aj my si musíme položiť tú otázku a nemôžeme sa nechať lacno odbiť, ale musíme naozaj spraviť všetko preto, aby sme pomohli tým, ktorí naozaj pomoc potrebujú a aby sme dokázali vyriešiť alebo objasniť ich situácie. Aj tá otázka zmiznutia človeka, utajenia človeka môže mať rôznu motiváciu. A ja som to už povedala tu v tomto výbore, že otázka e, bezpečného prechodného štátu to je téma, ktorou by sme sa mali tu vo výbore intenzívne zaoberať ja mám niekedy pocit, že ak budeme pokračovať tak, ako robíme teraz, tak potom nebude e, nebudeme hovoriť o tom, aká je východisková situácia utečencov a musíme hovoriť aj o tom, že pri tomto postupe budú za chvíľu všetky krajiny sveta bezpečné krajiny, ale práve vzhľadom na to, že máme individuálne dôvody, individuálne situácie, nie pre každého je každý štát tým bezpečným štátom a my ako EÚ musíme dbať na dodržanie, dbať na tom, aby sa dodržiavali ľudské práva a nesmieme unikať do malicherných diskusí. Ďakujem. Ďakujem a teraz pani Romero López. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že v tejto smernici a to, o čom hovoríme, je procedúra. Procedúra a spracovávanie. A práve preto tie minimálne štandardy, ktoré ktoré platia pre jednotlivé členské štáty, musia tento proces zjednodušiť. Bez toho zároveň ušetriť prostriedky. To je dôležité. A práve preto som presvedčená, že v tomto Európskom parlamente všetky politické skupiny budeme súhlasiť s tým, že zneužívanie zneužívanie v podstate e, zabraňuje tomu, aby sme dokázali adekvátne zaobchádzať s tými, ktoré sú skutočnými, e, ktorí by skutočne potrebovali medzárodnú ochranu. Nesmieme spraviť to, aby sme túto smernicu využili na to, že budeme hovoriť o otázkach, ktoré nemajú nič spoločné so samotnou procedúrou. A ak ktoré sa nebudú týkať tej téme, o ktorej skutočne hovoríme, o tom pro, podstate tohto problému. Nemôžeme hovoriť o, o podmienečnom zneužívaní osôb e, obchodníkmi s ľuďmi, pretože ten, kto žiada ochranu alebo ten, kto žiada medzinárodný azyl, to je e, častokrát, a okrem toho je aj predmetom obchodovania s ľuďmi, tak v podstate je dvojnásobnou obeťou. A nemôžeme pripustiť to, že keďže je už obeťou obchodovania s ľuďmi, tak práve preto si nezaslúži medzinárodnú ochranu a nezaslúži si poskytnutie azylu. A to len z toho dôvodu, že sa uchádza o azyl a zároveň je predmetom obchodovania s ľuďmi. To jednoducho nemôžeme miešať, pretože to nemá nič spoločné. A čo je častokrát ešte horšie, keď ide o mladistvých. Vrátanie tých, keď sú mladiství, to je oveľa horšia situácia, takže ten, kto žiada azyl a ten, kto žiada ochranu, na medzinárodnú ochranu, ak skutočne túto ochranu potrebuje a zaslúži si ju, bez ohľadu na to, že bol predmetom obchodovania s ľuďmi, že sa stal obeťou nejakých, nejakých obchodníkov, nejakých pašerákov, tak túto ochranu stále potrebuje. Hovoríme o procedúre. Hovoríme o procedúre v členských štátoch. A nehovoríme o tom, čo, sa bude, čo bude ďalším bodom programu. A práve preto si myslím, že ak to predložíme, v podstate ako akúsi, e, akýsi systém, ktorý má brániť tú pozíciu, ktorý má obraňovať pozíciu, ktorá v podstate nie je úplne zrejmá, ktorá, e, keď nedokážeme presne povedať, že kto je zneužívaný a kto len zneužíva systém, tak tento argument je potom veľmi slabý pretože nedokáže, nemôžeme miešať to, čo je procedúra pridelovania azylu a zároveň, čo sú tie odlišné situácie, odlišné mm, kontexty v jednotlivých členských štátoch a to, čo je zneužívanie ľudí a obchod s ľuďmi. To sú otázky, ktoré sú absolútne odlišné. A práve preto e, nesmieme zabúdať na to, že keď hovoríme o obchode s ľuďmi, tak hovoríme o úplne inej téme. E, o téme, ktorá s témou azylu nemá nič spoločné. E, títo ľudia sú častokrát dvojitými obeťami v takýchto situáciách. Pani Latford, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem aj pani Guillaume za veľmi užitočný pracovný dokument. Britská vláda nedávno informovala Európsku komisiu, že dočasne dočasne e, zastaví navracanie do Grécka na základe Dublinského dohovoru, pretože máme, máme tu 1300 žiadateľov, ktorí sú e, predmetom e, odvolaní na britských súdoch. A odhaduje sa, že v niektorých prípadoch tu budú až dvojročné súdne spory, dvojročné súdne šetrenia. A tu ide o ľudí, ktorí vlastne namietajú a namietajú proti navráteniu do Grécka a preto sa Spojené kráľovstvo rozhodlo, je to súčasť operácie, širšej operácie, aby podstatným spôsobom sa vysporiadala s týmito žiadosťami e, samotnými, namiesto toho, e, aby sme používali dublinské nástroje. Čiže my priamo budeme tieto aplikácie, tieto, tieto žiadosti spracovávať. A e, to ma vedie hneď k niekoľkým úvahám. Jednou z týchto úvah je to, že v prvom rade nemali by sme sa odkloniť od, toho, od tej dlhodobej podpory, ktorú mám, alebo ani ja sa odkláňam od tej dlhodobej podpory, e, ktorú mám e, pre vysoký štandard azylových procedúr, tak aby boli v súlade s medzinárodným právom a zároveň aby sme sa škrupul, škrupulózne e, venovali každému zo žiadateľov a do maximálnej možnej miere, miery, aby sme zabezpečili, že nik, kto si skutočne zaslúži ukryt a, a medzárodnú ochranu, že nikomu nebude zamietnutá. Ale na druhej strane by sme zároveň mali mať efektívne, aj procedurálne, ale aj cenovo efektívne procedúry, e, ktoré nám dokážu zabezpečiť dobré fungovanie systému. A po tretie, mali by sme mať verejnú podporu. Verejnú podporu pre celý systém udelovania azylu. No a všetky tieto tri ciele e, sú e, neustále pod tlakom. Som presvedčená, že by sme to mali vystaviť testu e, skutočne cenovo efektívnych, e, cenovo efektívnych štandardov, aby sme videli, aké výsledky to prináša. Pretože keď zaťažíte systém e, už dopredu, tak eh, v podstate eh, máte efektívnejšie rozhodnutia, eh, ktoré majú aj nižšiu pravdepodobnosť efektívnych odvolaní. A teda je dôležité posilniť ten systém priamo v teréne, priamo vlastne tej prvej inštancii, tak aby sme nemuseli riešiť následné odvolania. A práve preto je nevyhnutné, aby sme mali veľmi hĺbkové a dobre, dobre odvedené osobné rozhovory a zároveň osobné konzultácie, ktoré tento systém dokážu efektívne efektívne zabezpečiť, a tak aby sme dokázali zároveň aj potom odôvodniť to prvotné rozhodnutie, ktoré príjmeme na, na na tej základnej inštancii, tak aby takéto rozhodnutie už bolo potom ťažšie napadnutelné. Ale zároveň nehovorím teraz v mene Ehm, nehovorím ehm, v mene toho, aby som ospravedlnila toto jednostranné rozhodnutie Británie. Ale na druhej strane chceme povedať to, že by sme nemali stadiť kontakt s realitou. A síce na jednej strane je dobré byť e, ambiciózny vo vysokej úrovni harmonizácie, na druhej strane nevyhnutné pozrieť sa na to, kde sa nachádzame pri samotnom implementovaní e, prvého kola európskych smerníc. E, naozaj treba priznať, že tu je veľa problémov pri implementácii. A práve preto by sme nemali nemali byť takí ambiciózni. To najlepšie je nepriateľom dobrého. To dobre žiada, aby každý členský štát mal zabezpečený naozaj e, efektívny a dobrý systém posudzovania e, žiadosti o azyl. A bohužiaľ tak tomu v súčasnosti nie je. A tým teraz e, nechcem na nikoho ukazovať. Viem, že sú konkrétne krajiny vystavené konkrétnemu tlaku, ale zároveň veľmi dobre vieme, že sú to aj praktické veci, ktoré treba spraviť to sa týka napríklad nového úradu eh, pre podporu azylu. Eh, vieme, že tu je veľa eh, vzdelávania a tréningu, ktoré, musí, ktoré, ktoré, ktoré treba vykonať. Je nevyhnutné, aby sme aj toto primeraným spôsobom zvážili, aby sme to prakticky zlepšovali a prakticky zlepšovali našu spoluprácu tak, ako zlepšujeme a posilňujeme aj legislatívne opatrenia. A teda nechcem nejakým spôsobom e, odoberať svoju dlhodobú podporu pre tieto vysoké štandardy a pre cenové efektívne štandardy. Ale na druhej strane nemôžeme teraz jednoducho len utiecť utiec od tohoto záverečného cieľa len kvôli tejto ambícii. Spoločný azylový systém do roku 2012, nie mi to ľúto, ale to sa nestane. A teda zabezpečme aspoň to, aby tá terénna práca bola vykonaná tak, ako má byť vykonaná. A zároveň nevyhnutné, aby sme nemali nerealistické očakávania od toho, čo je dosiahnutelné a čo nie. Áno, chcem vysoké štandardy, aby som chcela, aby európska azylová politika bola Rolls-Royceom, ale nevidím, nemyslím si, že sa to stane počas najbližších e, rokov. Aspoň tak sa obávam. Dobre. Dobre, ďakujem. A teraz pani Olmajerová. Chcela som len stručne, potom ako sa kolegyňa na mňa obratila, E, s otázkou, že čo majú pašeráci dočinenia s touto smernicou. V 90. rokoch Nemecko malo bohaté skúsenosti z tejto oblasti a my sme sa takmer už stali expertmi na túto problematiku. My vieme o tom, ako sa prekažky v konaní môžu zneužívať a v Nemecku to viedlo k tomu, že sme konanie museli zmeniť. Napríklad niektoré skupiny majú určitú osobitnú ochranu. A potom vidíme túto tendenciu zo strany pašerákov, obchodníkov s ľuďmi, že sa obracajú na túto skupinu a potom ich vo väčšej miere snažia, sa snažia priniesť do EÚ. Nie, treba chrániť mladistvých a tak ďalej, ale musíme si dobre rozmyslieť, aké mechanizmy by boli zmysluplné a dobre zosúladené tak aby neviedli ešte k ďalšiemu obchodovaniu s ľuďmi a k smrti detí, a i keď na začiatku my sme mali dobrý úmysel. Preto hovorím, že treba postupovať diferencovane a realisticky, keďže naše skúsenosti z niektorých oblastí sú také, že nie sú veľmi dobré. Potom finančné úvahy a že by nemali hrať veľkú úlohu ja chcem byť realistka, my si tu môžeme želať a ja neviem čo všetko vymysleť, ale musíme byť aj realistickí a ja chcem mať istotu, že tí, ktorí sú prenasledovaní, majú všetko, čo potrebujú, ale ak to má znamenať, že by to navýšilo túto vlnu aj od tých, ktorí by prichádzali z iných dôvodov, tak potom je veľmi ťažké pomôcť naozaj tým prenasledovaným a špecifickým pomôcť, pretože jednoducho štátne správy nezvládnu takýto nápor uchádzačov. To znamená, že potrebujeme diferencovaný realistický systém, ktorý by viedol k rýchlejšiemu konaniu a ktorý by v čo najväčšej možnej miere znížil zneužívanie systému tak aby poskytol všetkým reálny pohľad na situáciu, aj tým, ktorí k nám prichádzajú z iných dôvodov, ktorí chcú byť u nás z iných dôvodov. Tá otázka zmiznutia, ja, nech, ja to nechápem tak, teda keď máme krajinu, e, kde je konanie a má nejakú minimálne normy, tam nie je dôvod na to, aby sa niekto stratil do ilegality. A našou spoločnou snahou je zaručiť nejakú minimálny, nejaký minimálny štandard, aby sme mohli dať naozajstnú pomoc. Takže e, máme momentálne ľudí, ktorých už neposielame do Grécka alebo do Anglicka, ale museli sme na tom s Gréckom pracovať a vytvoriť si spoluprácu, aby sme zistili, v čom je problém. Naozaj krajiny si musia pomáhať vymieňať skúsenosti medzi svojimi štátnymi správami. Ale ak sa dostane niektorý štát do extrémnej situácie, treba uvažovať aj o tom, ako by sme si dokázali prakticky a rýchlo pomôcť napríklad výmenou uchádzačov o azyl. Ja nechcem, aby sa pevnosť Európa otvorila. Mojou snahou je pomôcť a pomáhať. Avšak ak chceme naozaj pomôcť prenasledovaným, tak potom musíme byť zodpovední a postarať sa o to, že dokážu e, e, zrealizovať svoje očakávania. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán kolega Labrinis. Mám toto. Samozrejme, že to celé treba riešiť ako balík. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby parlament je ten, kto to musí urobiť, pretože komisia a rada by to neurobili. Je veľmi dôležité, aby sme mali stály mechanizmus solidarity pre členské štáty, kde prichádzajú veľké množstva uchádzačov o azyl. Spomínam to preto, že v celom tomto návrhu sa vychádza z Dublinu ako z niečo, čo je zaručené, kde sa trvá teda na tom, že tá krajina, kde príde utečenec ako prvý, je tá krajina, ktorá je zodpovedná za udelenie alebo neudelenie alebo schválenie, schválenie žiadosti, čo je v poriadku, ak v systéme budeme mať niečo, čo dnes nemáme, a to je mechanizmus, mechanizmus solidarity, mechanizmus na presídlenie a to by bolo niečo, na čom by sa museli všetky krajiny EÚ dohodnúť a zúčastniť sa na ňom. Ak to neurobíme, tak nevyriešime tento problém a budeme mať tisícky uchádzačov o azyl, s ktorými sa zaobchádza takým spôsobom, akým by ani jedna z našich krajín nemala zaobchádzať s ľudskými bytosťami tak ja dúfam, že my ako parlament dokážeme tak ako v minulosti prísť s iniciatívou a silou tam zabudovať alebo znovu položiť na stôl otázku tohto mechanizmu solidarity. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Keď sme začali túto diskusiu, tak predstaviteľ rady tu nebol. Teraz je tu pán Stein a dám mu slovo a požiadam ho, aby jasne povedal, aká vyzerá situácia. Ďakujem veľmi pekne za to, že tu môžem dnes prehovoriť Nechcel som dneska o niečom konkrétne hovoriť. Mal som takú predstavu, že zajtra by som poskytol prehľad toho, čo robíme momentálne v rade. A je dôležité, aby ste získali takýto všeobecný obraz ale dneska tu zazneli konkrétne otázky ku konkrétnej správe a k tomu by som sa mohol vyjadriť. V prvom rade chcem zablahoželať pani Guillaumeovej k práci, ktorú odviedla. A myslím si, že ide o dôležitú diskusiu. Je to veľmi zložitá otázka, veľmi náročná. Robili sme už na tom na technickej úrovni počas španielského predsedníctva a vidíme, že je tu mnoho zložitých otázok a tieto otázky sa stále objavujú aj v pracovnom materiáli pani Guillaumovej. E, belgické predsedníctvo pokračuje s týmito technickými rokovaniami v rôznych pracovných skupinách. Začiatkom mesiaca sme mali ministerskú konferenciu o azyle. Zúčastnili sa aj viacerí poslanci aby sme mohli vypracovať prístup z dola nahor, ktorý vychádza z praxe v členských štátoch. A taktiež sme tam mali aj rôzne organizácie občianskej spoločnosti, aby sa aj tieto oboznámili s tým, čo je v návrhu komisie. Bude to veľmi užitočné pre prácu, ktorú robíme v rade aj tu v parlamente. A samozrejme, že chceme pokračovať v tejto práci v rade a tešíme sa aj pokroku, ktorý sa dosiahol v parlamente. Ako som povedal, je to veľmi zložitá diskusia, je tam niekoľko citlivých otázok pre členské štáty, takže momentálne nemáme ešte jednoznačné stanovisko rady, ale pracujeme na tejto oblasti tak, ako je to potrebné. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne komisii za toto pos... rade za toto vysvetlenie a teraz za komisiu. Pani Muriel, ďakujem pekne. Chcem sa v mene celej komisii poďakovať pani spravodajkyni. Ona naozaj vypichla tie kľúčové otázky vo svojom dokumente. O týchto otázkach sa naozaj zdlhavo diskutuje na rade. Sú tam aj vhodne, vhodne odzrkadlené hlavné ciele komisie, frontloading a tak ďalej. Je to v záujme členských krajín, ako aj samých žiadateľov o azyl. Treba mať e, solidné e, rozhodnutia, ktoré by boli menej kritizovateľné. A ešte chcem pripomenieť, že tieto návrhy nemajú zabezpečiť iba e, výrazné zlepšenie kvality prostredníctvom nových nových noriem, ale ide o to aj upresniť normy prvej generácie, v prípade ktorých sme si všimli, že e, je potrebné ich e, zdokonaliť. A pani Latford chcem povedať, že je to dôležité, je dôležité to zdôrazniť, pretože tým bude možné dosiahnuť účinnejší azylový systém. Pani Guillaume pripomenula budúci harmonogram z diskusie vyplýva, že e, aby sme sa vyhli tomu, že e, sa na tento spis e, zabudne, tak parlament sa musí čím skôr vyjadriť. Pani Malmström to povedala pred pár dňami na ministerskej konferencii tu v Bruseli. Bude to naozaj kľúčové pre ďalšie napredovanie rozpravy, teda mať čím skôr vyjadrenie parlamentu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Guillaume. Áno, stručne k niekoľkým bodom, vážení kolegovia. E, zareagujem na to, e, čo povedal kolega zo socialistov a demokratov. Je, ich tieňový spravodajca bol pravidelne prizvaný na pracovné schôdze. E, dnešná rozpráva podľa mňa opäť bola zaujímavá, pretože jednoznačne eh, vyplýva, že smernica o príjmaní a smernica o postupoch sú eh, zásadné pre prácu na ostatných eh, smerniciach, ktoré tvoria tento balík. Moji kolegovia hovorili trochu aj o tej realite. Ja som to pozorne počúvala a e, myslím, že preto sa budeme musieť zamerať na e, to, čo má dosiahnuť smernica o postupoch, teda vyhnúť sa e, tomu, čo nechceme, aby bolo jej cieľom. Ja som uviedla to, čo je buď uspokojivé, alebo to, čo ešte zo sebou prináša isté otázky. Predtým ale ešte poviem, že si veľmi dobre uvedomujem, aj keď sme sa dnes tomu venovali iba okrajovo a e, súvisí to aj so situáciou na rade. E, viem totiž to, že rozhovory medzi parlamentom a radou budú určite dosť obťažné. No a Žiaľ, o tomto odpore sa nehovorilo veľmi jasne dnes. E, súvisí to samozrejme aj so e, s rozpočtovými škrtmi, e, ktoré sa týkajú takéto spoločnej politiky. V prípade niektorých krajín je to neprekonateľná prekážka. Určite sa k tomu ešte budeme mať príležitosť vrátiť. Budeme hovoriť aj o finančnom rozmere ale aj tým spravodajcom som už povedala, že sú to skôr e, nesprávne postupy a tie e, sú nákladné e, nad rámec prvej inštancie. Teda nejde iba o e, zlepšovanie noriem a harmonizáciu. Treba naďalej pracovať na sporných bodoch, aj keď to bude asi zdlhavé, ako som už povedala, ale ja sa prípajam k niektorým e, kolegom, ak nie ku všetkým, ktorí hovorili, že treba e, udržať rýchle pracovné tempo. Ja dúfam, že sa nám to spolu podarí čím skôr napriek eh, ťažkostiam. Ja som teda presvedčená o tom, že parlament musí zaujať jasné stanovisko k tejto smernici a k jednotlivým zmenám. Pýtam sa, či sa ešte niekto hlási o slovo. Zdá sa, že nie. Takže táto diskusia bola naozaj e, veľmi dobrá, globálna a pritom ide o zložitú tému. Naviac sme mali málo času, takže dúfam, že sa nám podarí e, zorganizovať schôdze ešte v tých e, oznámených dátumoch a že teda sa dopracujeme k cieľom. Teraz ideme ďalej, ideme na bod 6 E, prevod alebo presun údajov z osobného záznamu o cestujúcich. Komisia 21. septembra prijala oznámenie o takomto globálnom prístupe vo vzťahu s, e, s transferom takýchto údajov z PNR Takže ja obracím, obratím sa na komisiu, aby nám to odprezentovala, ale ak dovolíte, navrhnem, aby sme sa zamerali na tie dôverné časti e, údajov vyrokovaných s Kanadou, Austráliou a USA. A e, navrhujem, aby to prebiehalo za zavretými dverami. Takže najskôr pán Preder k tej prvej časti. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako ste spomenuli, komisia minulý týždeň schválila balíček návrhov, ktorý sa týkal výmeny tzv. PNR, čiže údajov eh, pasažierov, osobných údajov pasažierov. Eh, to sa týka